Chcem teraz odovzdať slovo za radu pani Kalnine Lukaševici. Pani, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, poslankyňa a poslanci, rozpráva bude o správe o pokroku Srbska za rok 2014. Prepačte, prerušuje predsedajúca. Drahé kolegyne, kolegovia, poprosím vás, rada eh, chce prehovoriť. Takže späť k veci eh, k Srbsku by som rada zdôraznila niekoľko záležitostí, ktoré sú zohľadnené aj vo vašom uznesení. Vo svojich záveroch rada v decembri roku 2014 privítala rozbehnutie rokovania o pristúpení so Srbskom 21. januára 2014 ako aj prebiehajúci proces screeningu. Začatím prístupových rokovaní sa Srbsko dostalo do novej fázy, na svojej ceste smerom k Európskej únii. A v tomto ohľade rada privítala vysokú mieru ochoty a angažovanosti, ktorú srbské orgány doteraz e, preukazovali. Silná angažovanosť je veľmi dôležitá najmä e, v akomkoľvek rokovaní na štátnej úrovni s Európskou úniou, pretože e, často sú s tým spojené náročné reformné procesy. Srbsko zavádza reformy v štruktúre štátu aj v, ekonomii, v ekonomike a v súlade s novým prístupom sú stanovované aj nové benchmarky v kapitole právneho štátu, okrem iných. Rada tu, ko, ko, rada tu dochádza k uzáveru, že je možné uzavrieť niektoré kapitoly včas alebo predčasne. Právny štát je jednou zo základných hodnot Európskej únie a tieto kapitoly sú celkom právom najdôležitejšie v celom prístupovom procese, pretože horizontálne pretínajú mnoho ďalších oblastí, ktorých sa dotýkajú aj prístupové rokovania. A Preto pokrok v nich e, treba dosiahnuť e, zároveň s pokrokom v celkových rokovaniach Tiež sme privítali pokrok, ktorý bol vykonaný v uplynulom roku. A to okrem iného v reforme verejnej správy, súdnictva a boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Srbsko sa aktívne zúčastňuje e, na regionálnej spolupráci zložiek na potlačanie, na presadzovanie zákonnosti a aktívne bojuje proti organizovanému zločinu. Rada vyzýva Srbsko, aby ďalej zintenzívnilo svoje reformné procesy, pretože pokračujúca snaha je potrebná na to, aby sa zabezpečilo vybudovanie, vybudovanie účinného súdnictva, bezpečného právneho štátu a aby bol boj proti korupcii a organizovanej kriminalite úspešný. Podpora a plné presadzovanie základných ľudských práv, vrátanie ochrany najzraniteľnejších skupín, a to osobitne Rómov, je jednou z priorít, na ktorú treba prihľadať. Legislatíva na ochranu menšín by mala byť vykonávaná reálne a účinne a zaobchádzanie s menšinami by eh, nemalo byť diskriminačné. Osobitnú pozornosť treba venovať boju proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Panujú isté obavy zo zhoršovania podmienok e, výkonu práva na seba vyjadrenie a my by sme chceli tiež apelovať na to, aby e, bolo, bolo podporované prostredie, ktoré umožňuje e, slobodu vyjadrovania a slobodu médií. Ďalej k podnikateľskému prostrediu a investičnej klíme tieto dve oblasti treba ešte zlepšovať a pozornosť treba venovať aj implementácii reformy verejnej správy a implementácii ekonomických a štruktúrnych reforiem, ktorými by sa mala znovu nastoliť ekonomická a fiskálna stabilita a e, v konečnom dôsledku podporiť aj celkový rast a zamestnanosť. A v tomto smere rada víta prístup komisie, ktorá sa snaží e, zameriavať na posilňovanie ekonomického vládnutia a podpory konkurencie schopnosti. Tieto reformy by po svojom splnení mali priblížiť krajinu, alebo teda by mali umožniť splnenie kodanských kritérií. A veľmi dôležitou súčasťou integračného procesu Srbska do Európskej únie je regionálna spolupráca a dobré vzťahy so susedmi. A v tomto smere rada víta pokračujúce aktívne a účinné snahy Srbska o rozvinutie a rozvíjanie susedskej spolupráce svojou jeho účasťou v rôznych partnerstvách, napríklad e, proces spolupráce v východnej Európe a e, regionálna rada pre spoluprácu. Tiež okrem posilňovania spolupráce s inými krajinami e, v regióne Západného Balkánu sú toto veľmi dôležité iniciatívy. Srbsko ďalej udržia veľmi aktívne vzťahy s Kosovom, v procese normalizácie vzťahov a v tomto procese sa podarilo dosiahnuť istý pokrok. V tomto zmysle by som chcela privítať e, znovu otvorenie vysokourovňového dialógu, e, ku ktorému došlo 9. februára a finalizáciu dohôd o podpore e, oblasti spravodlivosti a súdnictva v Kosove. Normalizácia vzťahov s Prištinou a plná implementácia dohody z Bruselu prostredníctvom vysokourovňového dialogu sú priamo spojené s napredovaním rokovaní Srbska o vstupe do Európskej únie. Srbsko teda ďalej v procese vystupuje veľmi aktívne a implementovalo vo všetkých e, oblastiach e, mnohé požadované opatrenia a takýmto spôsobom sa Srbsko blíži k Európskej únii a vynaklada naozaj veľkú snahu. Pokrok však musí prebiehať tak v jednotlivých reformách, ako aj vo všetkých ostatných oblastiach rokovania. Takže vážené poslankyňa a poslanci, rada tiež apelovala na Srbsko, aby postupne zosúladilo svoju politiku s európskou zahraničnou bezpečnostou bezpečnostnou politikou. A to osobitne v týchto časoch e, krajina, ktorá e, má záujem o vstup do Európskej únie, by mala ukázať, že je ležia na srdci spoločné európske hodnoty. A záverom by Srbsko tiež malo pokračovať v účinnej spolupráci s Eurlexom a ďalej aktívne prispievať k plnému výkonu mandátu Eulexu. A čo skoro dúfam bude možné otvoriť ďalšie kapitoly v rokovaniach o Srbskom. Ďakujem veľmi, veľmi pekne za vašu pozornosť. Teraz dávam slovo komisii, pán komisár Hán. Thank you, Mrs. President, uh, State Secretary. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci. Pre všetkým by som chcel zablahoželať pánovi Davidovi McAllisterovi za jeho e, správu o pokroku Srbska. Je to veľmi vyvážené vyhodnotenie postupu Srbska na jeho ceste do EÚ. Zdieľam názor, že táto správa, alebo takáto správa musí um, očakáva pozitívne slova od Európy a otváranie prvých kapitol rokovania so Srbskom sú už na ceste. Krajina prešla komplikovanými reformami a prešla dlhou cestou normalizácie svojich vzťahov s Kosovom. To je kľúčové aj pre stabilitu v celom regióne. Screeningový proces je podľa harmonogramu beží podľa harmonogramu a bude dokončený v najbližších mesiacoch a negociačný tím Srbská preukázal vysokej eh, angažovanosť a profesionalitu a príprave screeningových správ čakávajú pripraviť, že budú hotové do konca roka. Srbsko vo viacerých oblastiach, aj v oblasti justičnej, aj v oblasti normalizácie vzťahov s Kosovom. Tieto veci musia byť eh, dokončené v rámci negociačného harmonogramu. Po prestavke takmer jedného roku dosiahnutie dohody o súdnom systéme Ehm, aj v Kosove. To sa už finalizuje, to je veľmi dobre vítaný vývoj a teraz už sa začne pracovať na implementácii, pričom obe strany sa očakávajú, že budú prinašať výsledky. Keď už dosiahneme, keď sa dosiahne dostatočný pokrok, môžeme môcť prejsť ku kapitole 35 a snáď sa to udeje čo na bližšej budúcnosti. Množstvo vecí sa deje v otázkach právneho štátu. Teším sa na prijatie skutočného akčného plánu, ktorý bude vykonateľný. Tiež verím, že to prispeje otváraniu kapitol 23 a 24 ešte do konca tohto roku. Srbská vláda by mala tiež zabezpečiť, aby pokrok nebol ohrozený tak nesmie zasahovať do práce ombudsmana alebo nejako zasahovať v otázke slobody vyjadrovania, sloboda médií je kľúčovou podmienkou pre pokrok na ceste do EÚ a toto je posolstvo, ktoré neustále opakuje mojim srbským partnerom, osobitne ministrovi Vučičovi, s ktorým sa pravidelne stretávam. Zároveň musíme dávať pozor na to, aby sme nepožadovali niečo, čo nie je v rámci aký alebo v rámci negociačného rámca. V tomto ohľade je dôležité, aby bilaterálne spory neohrozovali celkový proces pristúpenia. Komisia je naďalej zaviazaná tomu, že bude sprevádzať Srbsko na jeho európskej ceste a ocenujem, že Európsky parlament je na rovnakej strane lode. Predsedajúca, ďakujem pekne. Prvým rečníkom je David McAllister na dve minúty. Nech sa páči. Tam ja páni ako spravodajca pre Srbsko je to pre mňa čest, že môžem predskladať túto správu. Chcela by som pozdraviť pani Jadranku Doksimovič, ktorá je ministerka za srbskej vlády, ktorá je tu dnes večer na starosti európskej záležitosti. Toto uznes, prinesenie vysiela dve posolstva. Poprvé, Srbsko je už na svojej ceste smerom k EU a keď sa pozrieme na rok 2014, to bol dôležitý rok pre Srbsko, formálne začatie z negociačných rokovaní to 24. januára som presvedčený, že premiér Vučič aj jeho vláda preukazujú silný záväzok voči európskemu procesu, naozaj presadzujú sociálno-ekonomické reformy a to si naozaj vyžaduje náš rešpekt a podporu. V posledných mesiacoch Srbský parlament prijal dôležité zákony o bielých vranách, médiách, privatizáciách, bankrote. Toto je pozitívny vývoj. Um, avšak ďalšie presadzovanie legislatívy a dodržovanie legislatívy a politík ešte je treba dotiahnuť, aby bol úspech. Po druhé, základné práva sú kľúčom v medzi základné práva ja považujem právo otázku právneho štátu, dobré ekonomické riadenie, reformu verejnej správy, do súladenie sa s európskej politikou a normalizáciu vzťahov s Kosovom. Ako dlho budú trvať eh, predstupové rokovania závisia od toho, ako bude Srbsko schopné postupovať eh, v agende reforiem. A ja som presvedčený, že sa tento pokrok dá dosiahnuť. Vlak z Ohradu je už na ceste Belehradu je na ceste do Bruselu, tak e, nekladme mu prekážky a napokon by som chcela poďakovať aj tým spravodajcom za úspešnú spoluprácu. Bolo to našim cieľom, aby sme predstavili realistickú, dobre vyváženú správu či uznesenie a tu dúfam, že sa nám to podarilo. Thank you very much and we move to predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k ďalším dnešnému rečníkovi, to je pani Fajon na 2,5 minúty. Ďakujem pekne za slovo, vážené kolegovia, vážená pani komisárka, kolegovia. Chcem sa poďakovať spravodajcovi Davidovi. Blahoželám Srbsku k dosiahnutému pokroku Vítam dôležité kroky, ktoré už uskutočnili a som optimistka, čo sa týka budúcnosti. Zároveň som trošku znepokojená, keď vidím trendy a tlaky z poslednej doby. Ide o možno záležitosti, ktoré neprekračujú bilaterálne vzťahy so susedmi Srbska Srbsko by malo prehodnotiť zákon o vojnových zlač- zločinoch. E, nie je to síce súčasť tej, tejto správy, ani by to tak nemalo byť, ale je tu e, dohovor, ktorý je v súlade s judikatúrou a európske krajiny takúto legislatívu v platnosti majú. Komisia si to myslí taktiež. Súčasná legislatíva je účinnejšia a umožňuje e, súdiť aj tých, e, ktorí by možno inak neboli stíhaní bez takejto legislatívy. Takže hlasujte prosím proti pozmenujúcemu návrhu číslo 3. Ja iba pripomeniem nedávne udalosti. My sme tu hovorili o uznesení, ktoré bolo z podobných pohnutok, ale nebolo účinné. Už vtedy sme povedali, že netreba využívať e, túto pôdu na e, získavanie národných bodov. Srbsko zohráva dôležitú úlohu v danom regióne. Srbsko by sa malo snažiť o čo najlepšie vzťahy v regióne je tu principiálna dohoda o normalizácii vzťahov s Kosovom. To by som chcela pripomenúť a dúfam, že sa čo skoro začne rokovať. Budem osobne v Belehrade v dohľadnej dobe. Ale najdôležitejšia je otázka e, normalizácia a právny štát. Pani Fajon, je tu na vás modrá karta. Pani Peter, 30 sekúnd. Ďakujem pekne. Z toho, čo ste povedali, zdá sa, že sa to vzťahuje aj na vašich občanov. Mm, myslíte si, že tento akt ne, nepresahuje hranice medzinárodného práva? Ak niekto je zatknutý a súdený, tak potom to môže byť aj e, slovenec. Šanie som ga pričakovala. Ďakujem pekne <clears throat> za túto otázku. Skôr som ju očakávala. Hovoríme o zákone o vojnových zločinoch v Srbsku a my sme veľmi jasne určili podmienky pre rokovania o kapitolách 23 a 24 zmena zákona by bol nebezpečný precedens. Musím povedať, že sudcovia nemôžu považovať niečo za exkluzívne. Um, Mr. Jambas. Ďakujem pekne teraz pán Jambasky. Pani predsedajúca, komisárka, pán, pán komisár. Pán Megalister, váš e, uznesenie je vyvlážené a odráža e, objektívnym spôsobom vývoj v Srbsku. Určite došlo k pokroku, bez pochyby je tam pripravenosť e, k dialógu, ale je tam aj množstvo problémov, nielen interné problémy ako sloboda médií, sloboda vyjadrovania, súdnictvo. Ďalším problémom sú bilaterálne vzťahy s eh, susednými krajinami. Tie sú mi množstvo rôznych otvorených problémov aj s Chorvátskom. Niektoré zákony, ktoré boli prijaté, sú v praxi vôbec není implementované, ako napríklad e, ponúknuť, povinnosť ponúknuť vzdelávanie v bulharskom jazyku napríklad. Jednoducho tieto, na tieto veci treba poukázať a Srbsko to musí vyriešiť, ak chce ísť do EÚ. Predsednička, teraz nasleduje pán Weigl na jednu minútu. Ďakujem pekne. V mene ALDE chcem vyjadriť podporu tomuto uzneseniu. Chcem sa poďakovať za konštruktívnu prácu a trpazlivosť spravodajcu McAllistera. Uviedol veľmi presvedčivé argumenty za pozitívne ocenenie úsilia Srbska. Pokrok Srbska je zjavný a teší nás to. E, reformy sú účinné a európska perspektíva Srbska sa stáva reálnou. Uznesenie zdôrazňuje niekoľko oblastí, kde treba pridať, napríklad boj proti korupcii, spravodlivosť, stabilizácia legislatívy v oblasti hospodárstva, potom právna bezpečnosť, menšiny, LGBT, sloboda prejavu, médiá a tak ďalej. Srbsko je veľmi dôležitou krajinou z hľadiska regionálnej stability. Myslím, že sa to dokáže. Ďakujem pekne na minúty, minútu a pol pána Ransdorf. Ďakujem pani predsedajúci. Ďakujem pekne pani predsedajúca ja by som chcel zdôrazniť, že Srbsko je centrálnou ekonomikou Balkánu a bez stabilizácie Srbska nie je možné ani stabilizovať cel- Balkán ako celok. Chcel by som zúrazniť tiež to, že táto krajina bude potrebovať makrofinančnú pomoc, pretože má najväčší počet utečencov na svojom území, vôbec v celom tomto teritoriu 700 tisíc Ďalej došlo k povodniam, ktoré zaplavili niektoré bane, takže Srbsko dnes musí dovážať aj uhlie a myslím si, že je dôležité pomôcť Srbsku, aby budovalo energetickú kapacitu v oblasti obnoviteľných zdrojov. Tam došlo k veľkému pokroku, pokiaľ ide o oblasť vodných elektrární, ale myslím si, že sú tam ešte stále veľké rezervy a mohlo by to byť perspektívne aj pre susedné krajiny. Tiež by som chcela dôrazniť, že mali by sme oceniť e, pokrok Srbska v oblasti súdnej reformy, v oblasti e, reformy verejnej správy a v boji proti korupcii, aj keď tam ešte sú určité rezervy, o ktorých tu už aj bola reč. Myslím si, že je to krajina, ktorá si našu pozornosť zaslúži a je tiež dôležité, aby sme jej pomohli využiť potenciál, ktorý má význam pre celú oblasť. Predsedajúca, ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Šoltes na 1,5 minúty. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Aj ja sa chcem poďakovať pánovi McAllisterovi za vynikajúcu správu o pokroku Srbska. Chcem sa poďakovať za vynikajúcu spoluprácu a za jeho otvorenosť ku kompromisom. Mohli sme dobre diskutovať, je to teda dobrý dokument a má moju podporu. Musím povedať, že Srbsko urobilo viacero dôležitých krokov v minulosti. Vážne sa pustilo do reforiem. To úsilie bolo viditeľné aj v oblasti spravodlivosti. Aj tu je snaha o to zvýšiť nezávislosť, je to aj v prospech právneho štátu. Korupcia je ešte stále dosť závažným problémom v Srbsku, ale aj proti tomu sa bojuje. Je to na programe, aj keď to istý čas ešte trvať bude. Ja som presvedčený, že Srbsko naďalej bude v reformách pokračovať pokusí sa zvýšiť transparentnosť a ja som obzvlášť rád, že práca komisie bola účinná. V oblasti transparentnosti naozaj je dôležité mať účinnú kontrolu využívania verejných prostriedkov. A v správe sme si mohli taktiež prečítať, e, teda v správe Dvora auditorov e, sa taktiež toto úsilie mm, potvrdilo. Je tu dosť vysoká nezamestnanosť, e, je otázna aj sloboda médií, často sa o tom hovorilo, aj na mňa sa často obracajú mailami, ale určite o tom budeme ešte hovoriť. Ďakujem pekne teda na slovo pán Carver. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Váš eh, neoimperialistické volanie pre Jugosláviu znamená, že sa vám stráca eh, skutočný obraz eh, zo zreteľa. Myslím si, že hovoríte o súčasnosti nevidíte dostatočne úzke kultúrne vzťahy, ktoré Srbsko má s Ruskom aj kvôli tomu, že majú spoločnú pravoslavnú históriu. A keď e, by ste mali nejaký zmysel pre diplomáciu, videli by ste tu veľký potenciál, nie pre viac potenciálnych konfliktov, ale práve pre spoluprácu a vyrovnanie. Namiesto toho, aby sa zo Srbska stala ďalšia kolónia komisie, je tu skutočný potenciál využiť ho ako sprostredkovateľ priateľa medzi Západom a Ruskom v týchto kľúčových alebo zložitých časoch pre bezpečnosť vo východnej Európe. Ďakujem pekne, predsedajúca. Akceptujete modrú kartu od eh, pána kolegu? Ak dovolíte, mám otázku. Rumunsko je taktiež ortodoxná krajina. Znamená to, že by sme aj my mali mať rovnaký postoj k Rusku, teda súhlasiť so všetkým, čo prichádza z Ruska? You, Ďakujem, pán kolega. Ja hovorím len toľko, že my všetci oceňujeme tú citlivosť situácie, alebo si to uvedomujeme vo vzťahu k Rusku a vzťahy EU a Ruska, ale tuto je naozaj výborná príležitosť e, využiť e, Srbsko ako sprostredkovateľa. Obávam sa, že keď e, zo Srbska Srbsko pritiahneme do EU, tak prakticky sme, da, dáte Putinovi šancu tomu, aby bol ešte agresívnejší. Ďakujem pekne. Teraz pani Morvaj. Ďakujem pekne. Táto správa podľa mňa bude dôveryhodná, iba ak by tam bol zoznam o eh, individuálnych a kolektívnych eh, ľudských právach, ktoré by malo Srbsko zaročiť pre etnické eh, menšiny, napríklad etnických Maďarov, ktorí žijú vo Vojvodine, zhruba 300 tisíc. Bez toho, bez toho by Srbsko nemalo mať možnosť pristúpiť k EÚ. Ja myslím, na to, že treba zabezpečiť právo na seba určenie, umožniť e, regionálnu autonómiu podľa vzoru Južného Tyrolska, napríklad aj možnosť používať jazyky a potom aj e, postup privatizácie e, maďarské rozhlasové vysielanie e, zaniklo kvôli privatizácii, treba s tým niečo spraviť. Treba taktiež e, zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s maďarskou menšinou vo Vojvodine. Mám zoznam pre komisárku. Teraz pán Kukan na minútu. E, iba chcem povedať, že tu boli modré karty, ale vy už ste boli na zozname rečníkov, takže e, dostane prístor iný pán Kukano. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Srbsko napreduje, pokiaľ ide o integračný proces a som rád, že je tu objektívna vyvážená správa e, McAllistera, ktorá to uznáva. Je dôležitý záväzok tomuto procesu a to na vysokej politickej úrovni a ja e, dúfam, že sa ešte prehlbí práca vlády aj ich postoje. Preto <clears throat> správne žiadame ďalšie otvorenie e, rokovacích kapitol. E, Srbsko musí pokračovať v reformnom procese. E, začali sa ťažké ekonomické sociálne reformy a dúfame, že sa úspešne podarí zreformovať aj súdnictvo. <clears throat> Niektoré inštitúcie musia byť nezávislejšie, napríklad e, e, ombudsman a taktiež prípady, ktoré sa týkajú tzv. zneužitia e, moci. Srbsko musí naďalej viesť dialog s Kosovom. Mm, treba podporu vlády a politických elit. To je kľúč k stabilite v tejto oblasti. Ďakujem pekne. For one minute, I give the floor to Mr. Pán e, Franzulica, my máme dobré priateľské vzťahy e, so susednými krajinami a my podporujeme možné pristúpenie Srbska k EÚ a to platí aj pre ostatné krajiny tohto regiónu. Musíme si však uvedomiť, že Srbsko ešte musí e, toho urobiť veľa, napríklad v oblasti menšín, slobody médií, potom zvyšiť transparentnosť financovania politických strán, zrovnoprávniť mužov a ženy a tak ďalej. Myslím, že v našich rokovaniach so všetkými kandidátskymi krajinami musíme mať jasné, jasno v našich európskych prioritách. E, zaručiť stabilitu v regióne je dôležité, ale nemôžeme to robiť na úkor našich e, hodnot e, a demokracie. Ja som za rozširovanie EÚ na juhovýchode Európy, ale potrebujeme jasné politické e, stanovisko. Ďakujem. Ja ďakujem vám. Teraz pán Ujazdovský Pani Pani predsedajúca, ďakujem pekne spravodajcovi za veľmi jasné, e, jasnú správu a tiež za optimistickú správu že Srbsko je bližšie k e, európskej integrácii. A pre mňa je to aj otázka nášho vzťahu voči európskej solidarite. Ja som sa tešil z pristúpenia Slovenska do EÚ a teším sa aj z Chorvátska. Myslím si, že rovnako by sme mali otvoriť dvere aj pre Srbsko. To je určite otázka európskej solidarity. A EÚNIA by v tejto otázke mala byť jednoznačná. Ale nevš- nemôžem ne- nemlčať k tomu, čo povedal britský kolega tu z, zo strany pána Faradža nie je, že nemáme vlastne sprostredkovateľa medzi Európom a Ruskom a keď neotvoríme otvárať dvere pre Srbsko, tak Srbsko sa e, vlastne ocitne e, v pri, pri Rusku. Takže myslím si, že my tu musíme hovoriť hlasom európskym a nie hlasom Moskvy. Thank you. Our next speaker for one minute is Mr. Jak- Ďakujem pekne. Teraz na minútu pán Jakovčič. Zdravljam čvrstú odluku vlády Republike Srbie da ustraje na svom... E- Takže ja vítam úsilie srbskej vlády pri priblížiť sa k EÚ. Myslím si, že srbská, úloha Srbska bola vždy mimoriadne dôležitá na Balkáne a aj posledný vývoj tiež E, potvrdzuje vo vzťahu k, e, alebo z hľadiska vzťahov s Albánskom a Kosovom. To všetko je veľmi dôležitý signál a keď Srbsko pôjde nedalej týmto spôsobom, budeme pripravení ho prijať čo najskôr. Tiež by som chcela dôrazniť potrebu ďalších reforiem v Srbsku a všetko, čo teraz prebie, čo má aj vláda na programe. Ja by som ešte chcela doplniť, aby sme naozaj zvážili, aký potenciál má Srbsko a napríklad aj sladiť hľadiska energetiky, e, zahrnuli, zahrnuli, zahrnuli ho do Junckerovho plánu, pretože táto energia bude veľmi potrebná tu v EU. A teraz má slovo pán Plenkovič. E, Ďakujem pekne, pani podpredsednička, vážený prítomný. Chcem sa poďakovať za dobrú správu o Srbsku. Myslím, že je to veľmi dobrý stimul pre srbskú vládu, aby pokračovala na ceste k EÚ. Som rád, že sa v správe hovorí o právach menšín, o rešpektovaní uzatvorených dohôd a taktiež, e, čo sa týka e, nezvestných osôb. Hovorilo sa tu o mm, mm, univerzálnej judikatúry Srbska, ale trošku sa tam e, mieša univerzálna judikatúra a judikatúra hybridných území a podľa mňa to e, nemá obdobu v iných krajinách, preto e, chcem, aby pán Hán a komisia vôbec e, pomohla vyriešiť túto situáciu, pretože vzniká právna neistota pre chorvátskych a iných európskych občanov. Srbsko naozaj musí zreformovať svoj právny systém. Sú tu dve modré karty, budem súhlasiť s jednou kvôli času. Pani Šujca. Gospodine Plenković, e, spomenuli ste... Vážený pán Plenkovič, vy ste hovorili o zákone o univerzálnej judikatúre Ja by som to chcela vysvetliť, pretože si myslím, že tu dochádza k nedorozumeniu v parlamente. Aj pani Fajon chcem vysvetliť e, skutočný rozdiel, aby bolo jasné, o čo žiadame. My sa žiadnym spôsobom nesnažíme brániť Srbsku, e, my im chceme naopak pomôcť. Odpoveď ja dúfam, že keď sme v posledných dvoch mesiacoch hovorili o tejto správe, tak že sme neprispeli k zmetku, ale skôr e, sme rozptýlili nejaké nejasnosti. Ja si myslím, že e, kolegovia už vedia, že ide o univerzálnu judikatúru, ktorá existuje vo viacerých e, trestných zákonoch Je to v kontexte e, vyrovnávania sa s, s, s vojnovými zločinami. My nie sme za beztrestnosť, ale my sa chceme vyhnúť akýkoľvek právnej neistote, e, ktorú by mohli znášať chorvátsky a iní európsky občania. E, dobre, ja iba pripomeniem, že my chceme odpovede a nie prehlásenia v tých 30 sekundách. E, teraz na minútu pán e, Sani. Šani. Ďakujem pekne. Ja plne súhlasím s pánom Plenkovičom. Je to veľmi pozitívna správa, ktorá uvádza všetky oblasti, kde Srbská vláda dosiahla pokrok, ale uvádza aj to, čo Srbsko ešte eh, podľa nás spraviť musí. Chcem upozorniť na dve eh, veci. Kandidátske krajiny už pred prístupením mm, sa musia stotožniť s našou zahraničnou eh, politikou. to platí aj pre sankcie voči Rusku. <clears throat> My sme ako Maďarsko viac etnická krajina, to platí aj o Srbsku, ale treba uh, rešpektovať menšiny. O tom sa nedá diskutovať. Ďakujem teraz pani Manesku na minutu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja vítam dosiahnutý pokrok Srbska. Platí to aj o dohodu o stabilizácii a pridružení Taktiež je tu záväzok k integračnému procesu. Legislatíva sa musí e, konzekventne uplatňovať na všetkých úrovniach teraz. E, to platí aj o oblasti vzdelávania, taktiež e, v, o vierovýznaní a o médiách menšiny musia byť zastúpené na všetkých úrovniach až po Národný parlament. E, treba mať aj akčný plán pre tieto národné menšiny. Ten musí vláda vypracovať v rámci kapitolu, kapitoly 23. To zvýši e, stabilitu a prosperitu nielen v Srbsku, ale aj v celej EÚ To je aj v správe pána McAllistera. Mm, bol to veľmi vyvážený prístup, za čo sa mu chcem poďakovať. Ďakujem pekne teraz pán ísť na minútu. Thank you, chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vždy, keď hovoríme o partnerských krajinách Európskej únie, nemali by sme zabúdať na to, že krajiny si môžu zvoliť buď liberálnu demokraciu alebo autoritársky antiliberálny režim. A je jasné, jasný rozdiel medzi eh, hodnotami Európy, ktoré vychádzajú z eh, medzinárodného systému hodnota liberali, liberalizmus a demokracie a tým druhým systémom, ktorý to všetko popiera. Ja si myslím, že nie je možné si zvoliť viac než jeden z týchto systémov alebo ísť obomi cestami a Srbsko ešte stále vy, eh, vyvoláva otázky. No a to, že nepodporilo sankcie EU proti Rusku, to je, pragmatic, to je nielen pragmatická, eh, pragmatický postoj, ale jasné vyjadrenie politického názoru. A tie krajiny, ktoré majú pocit, že sa chcú dostať do Európskej únie a stoja na jej Prahu, tak sa musia jasne rozhodnúť a toto isté musí robiť aj Srbsko. Jednoducho nemôže mať obe. Ďakujem veľmi pekne. Teraz minútu pre pána Kovačeva. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pred rokom Srbsko začalo rokovania a ukázalo ochotu e, stač- e, približiť sa Európe a integrovať sa do Európskej únie. A teraz je E, na Srbsko, aby podporilo toto odhodlanie konkrétnymi krokmi. Srbsko by malo zosúľadiť svoju zahraničnú politiku s európskou politikou a nemalo by, nemalo by podliehať tlaku tretich krajín. A preto potrebujeme, pán komisár, e, Srbsku pomoc. Krajina, táto krajina má solidný rámec na ochranu menšín, ale implementácia nie je vždy rovnaká a nezaujatá. Bulharská menšina napríklad ešte stále má problémy e, napríklad nie je možnosť vždy vzdelávania na školách v bulharčine a e, vláda vždy nachádza nejaké výhovorky, aby sa e, knihy, učebnice neprekladali do e, jazyka menšín. Takže v prvom rade Srbsko sa musí nejakým spôsobom vyrovnať so svojou minulosťou a napríklad aj s minulosťou svojich bezpečnostných služieb. A znamená to, že, budu, že bývalým republikám Jugoslavy by malo poskytnúť archívy. Je skrátka veľmi dôležité, aby politika integrácia zahrňala aj e, okraj regióny, kde žije mnoho menšín. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na minútu pani Tiokars. Pán Tiokars. Ďakujem Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, my samozrejme podporujeme snahu Srbska dostať sa do Európskej únie a chceli, chceli by sme poďakovať pánovi Megalistrovi za vynikajúcu správu, ktorú vypracoval. Ja si myslím, že táto krajina a jej občania potrebujú podporu Európskej únie a to osobitne v oblasti rozvíjania demokratických inštitúcií a reforiem, pretože Srbsko chce pokročiť vpred a okrem toho je tu niekoľko ďalších výhod. V prvom rade môže byť táto krajina stabilizujúci, stabilizujúcim faktorom na Balkáne a druhý faktor je práve táto skúsenosť, táto minulosť. E, krajina môže byť centrom pre rozvoj a polnohospodárstvo v regióne. A teraz, keď e, sme sa dostali do týchto veľmi nepríjemných e, situácií s Ruskom, tak podobne ako pri Turecku, my musíme zvažovať aj záležitosti zahraničnej politiky a nikto asi by nechcel teraz riešiť, kto je ortodoxný, kto je muslim. Srbsko vidíme ako e, most, ako kontakt s Ruskom a Srbsko e, veľmi dobre spolupracovalo s Tribunálom pre vojnové zločiny a pokiaľ ide o Kosovo, Kosovskú oblasť, toto je záležitosť, kde musíme jednoducho pochopiť, že Kosovo je kultúrne pre srbský národ aj, e, teda aj kultúrne, aj nábožensky veľmi dôležité. E, vážená pani predsedajúca, my sme povedali o tej súčasnej správe veľa a ja chcem poďakovať pánovi Mekalisterovi za rovnováhu, ktorú sa mu podarilo vytvoriť, ale hovoríme tiež o Eh, dobrých krokoch, ktoré podniká eh, srbská vláda. A má to aj politický význam, pretože my musíme Srbsko podporiť na jeho ceste eh, smerom k európskej rodine. V súčasnosti sa Srbsko nachádza pod politickým tlakom a treba mu pomôcť. Maďarsko ako susedná krajina má veľký záujem na tom, aby sa Srbsko dostalo do Európskej únie a to z hľadiska E, zahraničnej bezpečnosti, bezpečnostnej politiky e, a diplomácie. Tieto vzťahy sa e, rapidne zlepšujú oproti minulosti a my sme ochotní, alebo teda my by sme potrebovali, alebo my sa chceme starať aj o menšinu, maďarskú menšinu v Srbsku a preto chceme podporovať najmä myšlienku práv menším v Srbsku. Ja osobne pochádzam z Vojvodiny, takže pre mňa osobne je táto vec veľmi dôležitá predsedajúca pokračuje. Máme viac ako 5 kolegov, ktorí chcú prehovoriť v Catch aj, takže modré karty nebudem akceptovať. Dám slovo každé, rečne jednému rečníkovi zo všet, z každej politickej skupiny. Ako prvý prehovorí pán Bogovič. Ja vítam túto správu pána McAllistera. Je veľmi vyvážená, kvalitná a Máme dôvody byť optimisti. Je tu dôkaz, že Srbsko je nasmerované správnym smerom. Ja som Slovinec a my sme boli prvou krajinou bývalej Juhoslávie, ktorá pristúpila k EÚ a je na mieste žiadať od srbskej vlády úsilie. <clears throat> Ide o reformy, ktoré ešte donedávna boli tabu Treba bojovať aj proti korupcii, proti organizovanému zločinu. Treba toho teda spraviť nemálo. Srbsko skutočne potrebuje eh, európsku solidaritu tak, aby eh, splnilo požiadavky. Ďakujem. Teraz pán Kaputo na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Srbsko ukázalo, že e, sa chce naplno zapojiť do procesu integrácie s Európskou úniou a, a tak svojimi hospodárskymi, ako aj politickými reformami, ktoré sú nevyhnutné, ukazuje, že e, tým, tieto slova chce podporiť aj činmi. Vidíme pozitívne, pozitívne výsledky, normalizujú sa vzťahy napríklad s Kosovom a Srbsko uplatňuje, teda belehradská vláda uplatňuje čoraz konštruktívnejší prístup k svojim ostatným eh, susedným krajinám. Takže treba konštatovať, že Srbsko má záujem na rozvíjanie vzťahov s Európskou úniou. Je to veľmi dôležitá krajina na Balkáne. Jej eh, pozícia vstupného bodu je veľmi strategická, ale eh, bude musieť zosúľadiť svoju zahraničnú politiku s politikou Európskej únie, pretože zahraničná politika je jednoducho veľmi dôležitou súčasťou európskej integrácie. A dúfam, že belehradská vláda vykoná e, tieto veľmi dôležité rozhodnutia, tak aby mohli rokovania z EU pokračovať. Ďakujem veľmi pekne teraz, pán Marias. Pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Rokovania medzi Srbskom a Európskou úniou pokračujú, ale ja si myslím, že mali právo dostať aj občania Srbska, aby sa rozhodli, formou referenda o tom, či chcú patriť do Európskej únie. Grécko samozrejme podporuje e, európske ambície Srbska. Od roku 2010 uzavrelo niekoľko dohôd, e, ktorých cieľom je posilniť e, tento prístupový proces tejto krajiny. A, a myslím, že člen, ostatní členové Európskej únie tiež nebudú blokovať cestu Srbska do Európskej únie a otváranie nových kapitol je veľmi dôležité, ale srbské orgány budú musieť sa snažíte lepšie v oblasti potlačenia organizovanej kriminality a justície a takisto menšín. Teraz sa ukazuje, že Srbsko e, si robí svoje domáce úlohy a e, posilne demokratické inštitúcie v krajine. Ďakujem veľmi pekne. Pokračuje ďalšia rečnička. Ja som sa rozhodla požiadať o slovo v tejto spontánnej diskusii. Mám totiž otázku, ktorá ide osobitne na adresu pána Plekoviča. My sme počas krátkej prechádzky hovorili, pre prestávky hovorili o tej vašej kritike a univerzálnej jurisdikcie a teraz ste to spomenuli znova. Ja, si, ja som sa snažila o tom prečítať čo si viac a zistila som, že právo a zákon, ktorý chcete toto, týmto pozmeňovacím návrhom zrušiť, tento zákon, to, to, tento už bol zrušený v roku 2003 a všetci, komisia a ostatní toto akceptovali a e, bol prípad e, pána Belko Mariča, E, v zmysle tohto zákona. V tomto čase, predtým než e, bol odsúdený, chorvátsky, e, chorvátske orgány poskytli srbským všetkých kľúčových svetkov, takže spolupráca tam existovala. Takže ja nechápem, prečo chcete toto zrušiť a ak tomu rozumiem správne, je to univerzálna jurisdikcia, nie len to, čo sa týka jednej obmedzenej oblasti zákona. Predsednička prerušuje rečničku. Čas vám vypršal Pán Plekovič, stvihli e, ste modrú kartu, chcete na to zareagovať? Máte slovo na 30 sekúnd, prosím. Pani Lunaček, vidím, že ste boli informovaná o veci, ale, vše, ale len čiastočne navrhujem, aby sme to doriešili konverzáciou trocha dlhšou než tých pár sekúnd, ktoré mi zostávajú. Ja len poviem, že, že fakt, že zákon bol schválený, nie zrušený v roku 2003, a neznamená, že bol, že bol uplatňovaný. Nebol uplatňovaný ale až do roku 2010. Chorvátsko mimochodom schválilo zákon už v roku 2011, ktorým sa ruší právny základ tohto zákona. Takže tá, tie vaše informácie sú veľmi čiastkové a štendenčné, takže my sa o tom môžeme porozprávať, ale, ne, ale pamätáte na to prosím zajtra. E, dobre, posledným rečníkom v spontánnej diskusii bude pán Kastelo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A konečne sa dostávame k začiatku dlho, dlhodobého procesu prístupu do Európskej únie. Ja si myslím, že je veľmi dôležité to, čo spracoval pán kolega Megalister aj ostatní. Ja si myslím, že rovnováha by mala byť zachovaná a všetci iste budú so mnou súhlasiť. E, určité aspekty e, však zo správy boli vypustené, respektíve tam chýbajú Nevieme napríklad, čo sa stalo rodinám e, ľudí, ktorí zmizli a spolupráca s okolitými krajinami tiež je dôležitá. Srbsko prevzalo predsedníctvo OSCE, čo je veľmi e, kľúčový bod v čase. A táto krajina sa stáva dôležitým aktérom v dialogu s Ruskom. A myslím, že je to veľmi dobrá príležitosť nájsť aj správny politický kompromis a naštartovať e, diplomáciu a e, nepúšťať sa do nejakých vojnových rečí. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúce. Teraz dostane slovo pán komisár Hán. Vážená pani predsedajúca, vážená štátna tajomnička, pani ministerka, vážené dámy a páni, e, táto správa počiarkuje význam, ktorý Európska únia prikladá procesu rozširovania, ktorý naďalej zostáva kľúčovým na zachovanie hybnosti reforiem a verejnej podpory v tomto regióne. A ja som si poznamenal vyjadrenia, ktoré odzneli v tejto diskusii a to, že pri stíhaní vojnových trestných činov srbské orgány poskytli plnú súčinnosť a e, to, že je potrebné hľadiť, aby e, srbské a jeho susedia hľadeli do budúcnosti a um, nehľadeli do minulosti. E, ďalej, že vojnové zločiny musia byť nestranne riešené v súhľade s medzinárodnými štandardmi. Toto, je, toto sú jasné podmienky prístupových rokovaní so Srbskom a týkajú sa toho špecifického odporúčania v screeningovej správe v kapitole 23, kde sa hovorí o súdnictve a základných právach, právach a zdôrazňuje sa potreba toho, aby existoval do, aby dost, existujúci dostraž, do, dostačujúci odstrašujúci prvok proti páchaniu zločinu, aby boli chránené aj obete. Tieto všetky odporúčania bude treba riešiť v eh, časti akčného plánu, ktorý sa zaberá súdnictvom a otvorenie kapitoly 23. Tam komisia aktívne pracuje na tomto akčnom pláne a chce eh, preskúmať opatrenia, ktoré Srbsko podniklo v tejto oblasti a ja vám týmto ešte raz ďakujem za veľmi zaujímavú diskusiu. Ďakujem aj pánovi McAllisterovi a jeho kolegov, kolegom za túto veľmi vyrovnanú správu. Ja ďakujem vám, pán komisár Hána. Teraz odovzdám slovo rade pani Kalnine Lukaševici. Pani predsedajúca, vážené poslanky a poslanci, dámy a páni, pán komisár, Záverom by som, by som chcela vyjadriť e, skutočne úprimnú vďaku za vynikajúcu prácu a nasadenie spravodajcu Európskeho parlamentu k našej správe o pokroku o Srbsku za rok 2014 Davidovi McAllisterovi. Je to veľmi, teda prebehla veľmi užitočná a plodná. A my sa domnievame, že Srbsko je teraz na jednoznačnej ceste smerom k pristúpeniu a Prvé kapitoly teraz síce ešte len budeme otvárať, ale Srbsko už teraz ukazuje pripravenosť a ochotu dosiahnuť rýchly pokrok v rokovaniach. Rada súhlasí s tým, aby prvou kapitolou, aby prvá kapitola sa otvorila čo najskôr. A v tomto procese nás vedú princípy rokovacieho procesu, kde sa hovorí, že rozbehnutie rokovaní bude vyplývať z pokroku, ktorý Srbsko dosiahne pri príprave na pristúpenie, a to v rámci hospodárskej a sociálnej konvergencie, pokrok v oblasti, oblasti právneho štátu a normalizácie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom sú osobitne dôležité v tejto fáze rokovaní a bude sa na ne prihľadať. A v tomto zmysle, dámy a páni, vítame vysokou rovňový dialog ktorý bol rozbehnutý 9. februára. A chceli by sme vyzvať obe strany, aby využili túto hybnosť a spolupracovali ďalej na dosahovaní dohôd aj v zostávajúcich otvorených otázkach. My určite budeme venovať osobitnú pozornosť eh, monitorovaniu pokroku vo všetkých špecifických otázkach, pričom tieto sú zhrnuté v našich eh, odporúčaniach a takisto v spoločnej pozícii Európskej únie. Pre ďalším krokom pre, predtým, než ďalšie kroky v negocia, negociačnom procese budú môcť prebehnúť. Ja by som tu chcela privítať odhodlanie Európskeho parlamentu podporovať Srbsko na jeho ceste reforiem. A ja vám ešte raz ďakujem za túto rozpravu a ešte raz ďakujem spravodajcovi za spracovanie tejto správy. Ďakujem. Thank you, State Secretary. Ja ďakujem vám, pani štátna tajomnička, ďakujem pánovi McAllisterovi a ďakujem aj rečníkom. Máme jeden návrh na uznesenie z výboru pre zahraničné záležitosti, ktorým by sme mohli uzavrieť túto rozpravu, ktorú týmto uzatváram. Budeme o tejto téme hlasovať zajtra.